Ďakujem vám pekne. pán spravodajca, nechcem, aby to vyznelo zle, ale keď som to prvýkrát čítala, tak mi to pripadalo ako komunikačná stratégia Európskej únie a nie ako správa o žurnalizme a nových médiách. Ja verím, že to nebol váš cieľ a preto by som vás chcela poprosiť, aby ste akceptovali pripomienky a návrhy. Vy ste keď si to človek prečíta, je to o niečom inom ako to, čo ste prezentovali. To, čo ste prezentovali, bolo presne to, čo by tam všetko malo byť. Viacej možno e, zamerať sa na nové médiá. Je tam o nových médiách, je to možno v dvoch pripomienkach, ktoré sú v celom tom návrhu. Treba o tom možno viacej, e, viacej rozprávať nielen o tom, že áno, máme nové médiá, ale rozprávať aj o bezpečnosti, na internete. Vy ste spomínali deti vo veku 5 rokov. Ja viem, že deti vo veku 6 rokov 52% je zaregistrovaných na Facebooku a iných stránkach, čo je veľmi nebezpečné, pretože vieme, že je dôležité dávať, dávať pozor aj na výchovu týchto detí a na to, čo z toho môže vyplynúť. Čiže toto vás chcem poprosiť. E, ja samozrejme budem vám predkladať nejaké návrhy. A určite treba ale aj zdôrazniť, že tie sociálne siete a nové médiá sú dobré, treba ich vidieť využívať, vďaka nim vieme napríklad že sa práve pobili na, v ukrajinskom parlamente poslanci čo tam po sebe hádzali dymovnice ale zase treba vedieť aj prezentovať možno aj prácu ako sedíme na výbore aby ľudia mali možnosť priamo s nami komunikovať. ďakujem veľmi pekne. Ivo Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Ehm, ik zal het heel kort houden. Een heel interessant rapport.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 Tut mir leid, ja. Gibt es noch irgendwelche äh, Diskussionsbeiträge? Wenn nicht, gebe ich Ivo das Wort. Ivo, du hast jetzt noch das Wort. Bitte. If you uh, allow me to say some, um, uh, some concluding words in, in, in Dutch, um, uh, Chairman. Um, wat, wat u gezegd heeft is essentieel dat we naar de, naar de goede balans moeten gaan. Coexistentie, goede balans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 Ďakujem veľmi pekne. Ja by som sa chcela najskôr poďakovať Miguel Angel, úplne skvelá prezentácia a som veľmi rada, že máme takých energických a veľmi presvedčených ľudí k tomuto projektu. Ja tento projekt na rozdiel od pána Tekeša trošku vidím ako, ako možnosť e, spojiť sa a dohodnúť sa na tom, čo je pre nás spoločné a nehľadať to, čo nás rozdeľuje. A je preto určite dôležité, aby sme vedeli aj ďalším generáciám povedať, áno, toto je to, čo je to spoločné, toto nás spájalo, nehľadali sme rozdielnosti ale našli sme to, čo je, čo je to dôležité pre nás všetkých a preto, čo chceme tým našim ďalším generáciám odovzdať. Ďakujem veľmi pekne. Hvala, gospođa Nebudalova. Mrs. Honobar.